Colleagues, if you can take your seats, we'll start off with the vote on... Kolegovia, poprosím vás, usaďme sa, aby sme mohli prejsť k hlasovaniu. Je to spojená schôdza dvoch výborov. Vítam našich kolegov, Predpokladám, že máte so sebou hlasovacie kartičky potrebujete hlasovaciu kartičku, nemôžeme dnes akceptovať iný spôsob hlasovania, takže nebudeme hlasovať rukou. Áno, pán Krámer, nech sa páči. Vážený pán predseda, ja by som chcel v mene našej skupiny povedať, že my sme sa tu zúčastnili iba protestne, pretože sa stále menili pravidlá. Včera o 22.40 sme dostali hlasovací zoznam s kompromisnými návrhmi a tieto kompromisy neboli rozpracované v rámci diskusie, ale takýto kompromis sa dá dosiahnuť iba keď to podporia dve veľké politické skupiny. Keď to chceli štyri politické skupiny, tak takýto kompromis nebol možný. To znamená, celý tento proces sa stále menil. Včera sme v rámci stretnutia koordinátorov žiadali, aby sme dnes hlasovali po častiach. Tri politické skupiny, traja koordinátori boli za to, dvaja proti, jeden sa zdržal a nakoniec bol výsledok taký, áno, keď veľké politické skupiny sú proti tomu, tak vlastne väčšina je proti tomu, to znamená, že to je v poriadku. Potom sa tento proces zmenil nasledovne. Nebudeme tu mať hlasovanie oddelené, potom zasa sa povedalo, že ITRE požiadalo, že budeme mať oddelené hlasovanie, ale nie pri dodatkoch, ale v rámci textu, tak sme sa na tom dohodli, ale včera potom zasa bolo taký výsledok, že sa nebude hlasovať oddelenie. To znamená, ako keby sa tu nedali prijať názory menšinových politických skupín. A nezávisle od toho sme dostali nielen zoznamy, ale dostali sme ich iba v jednom jazyku. Takže sa tu porušujú stále pravidla výboru to neakceptujeme a preskúmame, či dnešné hlasovanie skutočne bude legálneho charakteru. Áno. My sme, dnes sa venujeme otázke SEF, nie ten T, ale vrátim sa k tomu, čo ste povedali. Teraz začneme s hlasovaním. O to presne ide. Vážený pán predseda. Máme tu návrhy, ktoré boli predložené na hlasovanie. Máme ich na 85 stranách. Chcel som sa spýtať, či sú tu zohľadnené pravidla jazyčnosti. Áno, povedali mi, že áno. Hovorí mi sekretariat ITRE, že áno. Takže Tak ja budem pokračovať, vychádzajúc z tohto základu. Začíname hlasovaním o nástroji pre spájanie Európy, Connecting Europe Facility, spravodajce Adina Valian, pán Dominik Dikej a Helsender. Takže začneme s tým, že si skontrolujeme, koľko sme. Tu potrebujeme kvórum, to je prvá vec, ktorú musíme si overiť. Oba výbory musia mať dostatočný počet hlasov, takže si to overujem, overíme na hlasovacích zariadniach. Otváram hlasovanie. Everybody voted. Hlasovali všetci. Áno, musíte si presadnúť tam, kde sedí Joe, pretože on tu nie je. Všetci si musia zastrčiť kartičky do zariadenia, aby sme vedeli, či sme tu. Hlasovanie, hlasovacie zariadenie na čísle 3. Končím hlasovanie. Dobre, takže môžeme začať článok 1. And Ines moves over. <laughs> OK, rapporteur ready? Áno, spravodajca pripravený. Môžeme začať. V poriadku, takže začíname. Začíname maratón, dámy a pani. Článok 1, kompromisný návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 2.30. Dodatok pána Turmsa. Kto je za? Kto je proti? zžali sa, zamieta sa. Ďalší je kompromisný návrh 1a. Kto je za? Kto je proti? Zžali sa? Prijaté. 24. Kto je za? Kto je proti? Zžali sa? Prijaté. 25 za. Proti zdržali sa prijaté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 2, 3, 5 ako dodatok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 28 za, proti, zdržali sa prijaté.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 zdržali sa prijaté. 259, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 2, 3, 6 ako dodatok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 2, 7, 2. Kto je za, kto je proti, držali sa, zamieta sa. 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 278, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Rozpočet 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 279, kto je za, kto je proti,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 Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Zrali sa? Prijaté. 297. Pani Tikao. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz pôjdeme k kompromisu 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz 305. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 306. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 307. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Regi 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10, kompromis 10 za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 310 ako dodatok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej je 322. Týka sa to sieti o uhlíku ako dodatok, to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. Otváram hlasovanie ohľadne tohto dodatku 322. 322, opravuje sa predseda. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté veľkou väčšinou. Teraz prejdem k kompromisu 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh na konci. Sú tu nejaké námietky k tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Áno. Takže nemôžeme o ňom hlasovať. Takže teraz prejdeme kompromis 14. Tí, ktorí sú za, tí, ktorí sú proti, držali sa prijaté. 43. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme kompromis 15. Ďalšie dva vypadávajú, pretože sú tam pozmeňujúce návrhy. Takže kompromis 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 45. Niekedy to trvá dlhšie nájsť to. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 349, kto je za, zdržali sa, pardon, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 355 ako dodatok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 370 na strane 18 v mojom zozname, hovorí pán predseda.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 Tam sa pridávajú výrazy energy efficiency, energetická účinnosť. 3 3-5-3 od pána Turmesa, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalšia časť odpada, pretože tam je kompromisný návrh. Takže prejdeme ku kompromisnému návrhu číslo 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, proti, držali sa, prijaté. 388, pán Marinesko, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 57, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 379 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 390 za, proti, drželi sa. Musím si to overiť. Ručne, budeme hlasovať rukou. 390, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 23, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 395, dodatok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 399, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 396, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 397 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 390 400 sú identické, proti, držali sa, zamietnuté. Regi 20, kto je za, proti, držali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 401, je to ústny pozmeňujúci návrh. Niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu má námietku? Áno, je tu námietka. Takže 401 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 20, tretia časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 402 a 403 sú identické, kto je za, kto je proti, zdržali sa, musíme si to overiť, 402, 403, Prosím, otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. EPP má jedného navyše. Matthew už vytiahol kartičku. Vy si dajte kartičku, pani predsedkyne. Koordinátor si svoje zariadenie galantne vypol. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Regi 21 a Budk 20 sú identické, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. 58, spravodajca, kto je za, proti. Zdržali sa schválené. 405, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Spravodajca 59, za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 404, za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 60, za? Proti? zdržali sa, schválené. 406 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 407 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa, schválené. 408 za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. 409 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 24. Za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Kompromis 25. nalistujte si to, je to od 3 strany ďalej, strana 27. Kompromis 25. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 26. Za proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 27. Proti? Zdržali sa? Schválené. 28 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 476 za. To sa vypúšťa. Pomýlil som sa, hovorí rečník. Yeah. Uh, sorry, amendment 71. 71. Sedemdesiat jeden za proti, Zdrželi sa, schválené. Compromise 29. Those in favour. Sorry, Mr. Grosh, point of order. Uh, Hang on. My... Pán Grosh, máte procedurálne otázku? 483 je identický so 71. Áno, áno, máte pravdu. tý, tým pádom sa vypúšťa. 29. Prepačte, sa to schvaluje. 29. za, proti. Zdržali sa. Schválené. 30. za, proti. Zdržali sa. Schválené. 514 za. 514 vyvolávam. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Štyri, deväť, osem. Všetci sme na tom, takže máme prehľad zamietnuté. Regie 23, štvrtá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regie 23, piatá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regie 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 31 kompromis za, proti, zdržali sa, schválené. 520 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 521 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 78 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Či schválené, opravujem sa. 24. Skontrolujeme. 5.24. Elektronicky zahlasujte, prosím. Končí sa hlasovanie. Zamietnuté. 523. Držali sa, skontrolujeme si to, to nebolo jasné, takže 523 a 572. Zahlasovali ste? Končíme hlasovanie. Takže Zamietnuté. 79 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 525 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 80 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Budget 25 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 5,27 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 5,26 za, proti. Zdržali sa. Kontrolujme si to elektronicky. 5,26. EPP má dva hlasy naviac. Nesedí to, už je to teraz v poriadku. Končíme hlasovanie. A je to schválené. Osemdesiat jednotka za, proti. Zdržali sa. Schválené. 529, 530 sa vypušťa. 531 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 32 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 23 a zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, schválené. za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 547 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Päť, päť, jeden, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. dva. za, proti, zdržali sa, zamietnuté. tri. za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, schválené. 90 za, proti, zdržali sa, schválené. 5, 5, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 535 za, proti, zdržali sa, schválené. 92 za, proti, zdržali sa, schválené. 562 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa, schválené. Za, proti, zdržali sa, schválené. 563, 563 sú identicky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 566. P65 bolo rovnaké ako P64. Takže teraz p P66. Za, proti zdržali sa, schválené. 95 za, proti, zdržali sa. Elektronicky 95 za, proti, zdržali sa, schválené. 5, 6, 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 28 sa vypúšťa. 96. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 36. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 571. Za. Proti. Zdržali sa elektronicky. Dobre, končíme hlasovanie. Ako to dopadlo? Zamietnuté. Regi 30 za. Proti. Zdržali sa Elektronicky si to preveríme. Takže schválené. 573. Teraz ideme 573. Za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Regi 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 574 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa, schválené. 574 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 575 za, proti, zdržali sa, schválené. Regi 32 sa vypúšťa. 577, 578, to je za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 37, za, proti. Ešte raz, kompromis 37, 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 582 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa, schválené. budget 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 584 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 585 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 586 za, proti, zdržali sa, schválené. 101, 587 sú identické. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 39 za. Kompromis 39. Proti. Zdržali sa. Schválené. 39a. Kto je za? Proti zdržali sa, schválené. 39b za, proti, zdržali sa, schválené. 39c za, proti, zdržali sa, schválené. 39d 39D za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Sú to ako trasy autobusov. 39 A, B, C, D. 39 D, E. Toto je autobus na Warrington. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 39F za, proti, zdržali sa, schválené. 39G za, proti, zdržali sa, schválené. 39H 39H za, proti. Zdržali sa. Schválené. 39 je za. To je I, pán predseda. Pán predseda skutočne preskočil jeden. 39I, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Takže 39 je, predsa, áno. Za, proti. Zdržali sa. Schválené. 39K. Za. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Takže elektronicky si to preveríme. 39K. To... EPP 1, 2, EPP. 1. One EPP e too many, Matthew. That's okay, it's okay. Gone. Je tam jedného ZPP e viac ako treba. Georges. Opetujete sa vy? Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. Prijaté. Jedna prekážka iba, nie všetky naraz, George. A teraz prechádzame ku kompromisnému návrhu 40. 40. Všetci to máte? Všetci, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Sedem, tri, štyri ako dodatočný. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 41 za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 7, 4, 2 ako dodatok. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 42 nasleduje. 42 za. Pre, proti. Zdržiava sa hlasovania. Prijaté. 43, kompromisný návrh 43. Je to regi... Nie, nie, hlasujeme o regi 1. Kto je za reg 1? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si regi 1 elektronicky. Začnite hlasovať, prosím. Hlasovanie pomaly končí. Končím. Prijaté. Kompromisný návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 109. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 110. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 110. 116. Kto je za? To je proti? 116. Kto je za? Kto je proti? 116. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Kompromisný návrh 44. to je za? to je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 44 Ačko. 44A, zase autobusy. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Budg 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 44. B, kompromisný návrh 44B, za, proti, zdržiavajú sa hlasovania, prijaté. 1, 2, 7, to je len jazyková záležitosť. Hlasujeme za 1, 3, 1. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 1, 3, 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, 3, 2 je zamietnutá. 5 za, 5 proti, kto sa zdržiava hlasovania, 5 je prijatá. 1, 3, 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Kompromisný návrh 44C, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Prijatá. Šestka. A 137 spolu. Kto je za ne? Proti ním? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 0, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 141 za. Proti. Zdržiavajú sa hlasovania. Zamietnutá. 44D, kompromisný návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, 44D je prijatá. Kompromisný 44E, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Regi 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 1, 5, jednotka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, ešte raz si to overíme elektronicky. 151 hlasujme, prosím. Už ste všetci odhlasovali? Ak hej, končím hlasovanie. Zamietnuté. 150, kto je za? Kto je proti? Ešte raz. Kto je za? 151, kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovania? zamietnuté 150 to bola, ospravedlní sa tlmočníčka. Overíme si ešte raz tú 150 elektronicky. Začnite hlasovať, prosím. 150 elektronicky. Hlasujeme. Každý odhlasoval? Ak hej, končím hlasovanie. Zamietnuté. Kde sme teraz? Pýta sa pán predseda. Ďalšia strana. Kompromisný návrh 45. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 157 ako pridavok. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. To bola 154. Budeme si ju overovať? Pýta sa pán predseda. No dobre, tak si overme elektronicky. Prosím, hlasujte za 154, ktorá bola pridaná. Hlasujte, prosím. Ak každý odhlasoval, tak pomaly hlasovanie. EPP, vás je priveľa. Každý odhlasoval? 154 hlasovanie končí. Zamietnutá. Tesne, ale zamietnutá. Až teraz 157, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si aj 157. Elektronicky hlasujte, prosím. O chvíľu hlasovanie končí. Končím. Hlasovanie teraz. Zamietnutá. Kompromisný návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 160. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si 160. Prosím, hlasujte elektronicky. Ak ste všetci odhlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. 161. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromisný návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 168. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 167. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatý. Teraz 48. kompromis, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, 48. je prijatá, 173, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá, 174 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá, nie? Overíme si to. 174 overujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Ak ste všetci odhlasovali, tak hlasovanie končím. Zamietnuté. Kompromisný návrh 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 176. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 177. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamieta sa. 178. Bolo to jasné, neopakujeme nič. 178. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 179. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Príjima sa. Regi 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Príjima sa. 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Budg 5 prijatý. 180 v dvoch častiach. Hlasujeme prvej časti. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 181. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 182. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si 182. Podľa mňa je to prijaté, ale predsa len hlasujeme prosím k 182. Elektronicky. Ak ste všetci odhlasovali tak, hlasovanie končím. A je to zamietnuté. Kompromisný návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 188. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 189. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 190 za, proti, zdržiava sa hlasovania prijatá. Kompromisný návrh 50A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatý. Kompromis 51, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá. 51. Teraz 194, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si 194, hlasujte prosím elektronicky. Už ste všetci hlasovali? V tom prípade hlasovanie končím. 194 sa prijíma. 195, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijatá? 196, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnutá. 202, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 206. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamieta sa. 209. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutá. 210 a 211 sú rovnaké. Hlasujeme spolu. Alebo chcete overiť tú predchádzajúcu 209? No dobre, hlasujeme elektronicky k 209. Hlasujte, prosím. Ak ste všetci odhlasovali, tak hlasovanie končím. 209 sa zamieta. 210 a, a regi 11 sú rovnaké, kto je za ne? Proti nim kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 2, Kto... Nie. O, opravuje sa predseda 211. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Až teraz 212. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 212 je prijatá. 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 20. Prijatá. 52 je to kompromisný návrh. Kto je zaň? Kto je proti nemu? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Dva, jedna, sedem za, proti, kto sa zdrieva hlasovania zamietnutý, 218, kto je za, kto je proti, kto sa zdrieva hlasovania zamietnuté, 219 za, proti, zdržiavajú sa hlasovania, zamieta sa. Regi 12, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 220, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 221, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si 221 elektronicky. Hlasujte, prosím. Ak všetci hlasovali, hlasovanie končím. Prijatá. 2, 2, 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overujeme si 2, 2, 2. Len preto, že málo ľudí hlasovalo, hlasujte elektronicky, prosím. Ak ste už odhlasovali, tak hlasovanie. Končím. Prijaté. 223. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 224. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 225. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 226. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 227. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdriava hlasovania? Prijaté. 228. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Bud 1 za, proti, zdržiavajú sa, prijaté, dvojka, Bud 1, kto je za, kto je proti, to sa zdržiava hlasovania. Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie Pripomínam vám nové pravidlá k správe pána Guresa. Budú, budú to tri odlišné e, individuálne hlasovania. Najprv hlasujeme za legislatívny návrh, ako bol pozmenený, potom o legislatívnom uznesení a potom o medziinštitucionálnych rokovaniach. Tri rôzne hlasovania. Takže legislatívny návrh v pozmenenom znení. Hlasujeme elektronicky. Začnite hlasovať, prosím. Hlasovanie sa blíži ku koncu. Prosím, hlasujte všetci. Hlasovanie končí. 80 za, 8 proti, 5, 5 sa zdržali prijaté. Teraz legislatívne uznesenie. Hlasujte, prosím. Ak je už odhlasované, tak končím hlasovanie. 81 plus 80 minus 5 ľudí sa zdržalo, aj toto je prijaté. A teraz hlasujeme o medziinštitucionálnych rokovaniach. Začíname hlasovať, prosím. Už každý hlasoval? Ak je tomu tak, hlasovanie končím. Zahlasovalo 86, 6 proti, dvaja sa zdržali. Gratulujem trom spravodajcom. And could I, could I the... A dodávam, neodchádzajte ešte, pretože dostáva slovo pani Sartori. Spravodajcovia, naozaj si zaslúžite e, aplauz za úžasnú prácu, ktorú ste odviezli a to dokázalo, že je možné pracovať aj vtedy, keď je veľmi zložitý procedurálny postup a potom dva výbory musia pracovať spolu. Potom naša práca bude pokračovať v rade ďalšími rokovaniami a myslím si, že môžeme byť konštruktívni. E, pozývam kolegov z výboru ITRE, aby prešli na 5B001. Tam budeme pokračovať v ďalšom hlasovaní. Ďakujeme, šťastné Vianoce všetkým. Ďakujeme, hovorí predseda. 10-minútová prestávka, kým ITRES sa vysťahuje z tejto miestnosti a potom budeme pokračovať e, ďalším hlasovaním.